pretože pán spravodajca je medzi nami a môžeme sa pustiť do tohto bodu. Ide o správu Davida Martina o prispôsobení rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu v Lisabonskej zmluve. A teraz už bezodkladne dávam slovo pánovi spravodajcovi na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za vašu toleranciu v prvom rade a aj za vašu prítomnosť. Keď som v 84. prvýkrát kandidovala do Európskeho parlamentu, som e, vtedy jednému kolegovi Škotovi povedal, že dúfam, že nerobím veľ, veľkú chybu, pretože vtedy nevá, mal, nemal veľkú legislatívnu váhu. On mi povedal, máš pravdu, ale keď sa spýtaš akékoľvek mladej matky, tak uh, uvidíš, že to bude veľmi pôsobivé. A bola to pravda. Európsky parlament naozaj bol e, pôsobý, pokiaľ ide o počet konsultácií, ale odvtedy máme jednotný Európsky akt a Európsky parlament už e, vyrástol. Maastricht to bola puberta a Amsterdam a Nice, to už bol zrelý vek a ja si myslím, že Lisabonská zmluva to bude e, cesta k úplne dospelému parlamentu, ktorý bude porovnateľný s akokoľvek inou demokratickou inštitúciou v Európskej únii a naozaj je mi cťou, že mám e, tú čest e, odprezentovať túto správu, ako náš rokovací poriadok sa prispôsobil Lisabonskej zmluve. Naozaj Eh, som poctený, ale aj trošku sklamený, pretože toto by sa naozaj malo nazývať eh, správou korbet, pretože pred voľbou kolega Korbet spravil, odvedol najväčšiu časť práce a pre mňa je to teraz veľmi jednoduché, čo sa týka eh, lisabonských aspektov. Ja som teda vlastne iba zlízala tú smotanu. Touto správou sa pripravujeme na nové právomoci v obchodnej politiky budeme spolu rozhodovať vo všetkých e, obchodných otázkach, aj čo sa týka e, polnospodárstva, aj rybolovu. A čo sa týka menovania novej komisie, nastoluje nový vzťah medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami a je to e, taktiež rozšírenie tohto parlamentu o nových členov. Väčšina bodov bola nekontroverzných a ja iba stručne poviem, kde e, možno je istý nesúlad medzi frakciami, ale chcem povedať, že spolupráca bola vynikajúca. E, všetci tieňoví spravodajcovia aj koordinátori boli veľmi veľkou podporou pre mňa. Ale niektoré body treba ešte vyriešiť. Poprvé, kto bude predsedať našej e, delegácii pre COSAC? Mal by to byť predseda výboru pre ústavné záležitosti alebo podpredseda Európskeho parlamentu, tak ako je to v súčasnosti. Ja si myslím, že by to mal byť podpredseda. Výbor však rozhodol, že by to mal byť predseda Kosaku. A nakoniec rozhodne aj tak plénum. Ale ja chcem povedať, že COSAC je, to je viac ako medziinstitucionálne otázky, zaoberá sa aj politickými otázkami a preto z isterského hľadiska to bol podpredseda, ktorý predsedal tejto delegácii. A čo sa týka vzťahu s národnými parlamentami, isté e, nezhody o miere podrobností a aké presne by mali byť pravidlá o, e, o tomto vzťahu. E, chcem povedať, že e, Eh, pán Brok eh, robil eh, ústupky, ale pán predseda, vy musíte ešte stále vyjednávať s partnermi z národných parlamentov o podrobnostiach, ako má vyzerať táto spolupráca. Tretia otázka, trochu kontroverzná, ako zaobchádzať so zásadou subsidiarity. Dosť jednoducho sme určili úlohu výborov je to, trochu, je to dosť konsenzuálne, ale otázkou ostáva, čo sa stane, ak výbor povie nie, že nie je porušená subsidiarita a že legislatívna práca by mala pokračovať. Mali by mať poslanci možnosť nastoliť túto otázku na pôde parlamentu. Ja som predložil pozmeňujúci návrh, že ak desatina poslancov si myslí, že je problém so subsidiaritou, tak potom táto otázka by mala byť preberaná na pôde parlamentu. Ja si myslím, že to je taký bezpečnostný piest. A posledná vec, o ktorej chcem hovoriť, je otázka pozorovateľov. Mali by sme mať pozorovateľov predtým, ako budeme mať o 18 členov viac. Ja hovorím áno, ale e, čo je kľúčovou otázkou je, či pozorovatelia by mali byť e, ľudia, ktorí by inak boli zvolení do Európskeho parlamentu. Ja si myslím, že pre našu dôveryhodnosť je poskytnúť e, možnosť, aby členské krajiny vymenovali kohokoľvek na post pozorovateľa. A na záver chcem povedať, že keď 1. decembra vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva, som rád, že budeme mať nový rokovací poriadok. Naozaj je to e, podsta pre tých, ktorí pracujú na ústavnom výbore. A opäť chcem sa poďakovať e, kolegovi Richardovi Korbetovi. Ďakujem. Ďakujem panu Ďakujem panu spravodajcovi. za predstavenie správy za EPP. Teraz dávam slovo panu Zajerovi, nech sa páči. Ďakujem, pán <clears throat> predseda. Vážení kolegovia, mnohých z nás teší, že Lisabonská zmluva má čo skoro vstúpi do platnosti. Trvalo to dlho a nebolo to z dôvodu e, s vinou Európskeho parlamentu, že to tak dlho trvalo. Na základe e, okamžitého, vyk, okamžitej vykonávateľnosti máme tu e, e, niečo, čo je oneskorené práve e, z dôvodu Európskeho parlamentu. Chcel by som e, povedať, že je veľmi významné, že od e, chvíle, kedy sa to stane možné, mali by sme využívať všetky tie práva, ktoré máme, mali by sme ich vykonávať. Parlament e, e, mimoriadne zosilnil. Lisabonská zmluva výrazne zlepšuje možnosti parlamentu a posilňuje jeho právomoci s cieľom pomôcť európskej demokracii v jej rozvoji. Naša schopnosť v tomto legislatívnom procese má byť taká, aby sme zabezpečili vykonávanie všetkých týchto práv obom e, spravodajcom pánu Martinovi a Korbetovi chcem poďakovať za ich e, prácu pri tých dôležitých témach, napríklad pokiaľ ide o kontakt šl- s členskými krajinami a ich parlamentami, alebo e, pokiaľ ide o úzkostlivú kontrolu alebo výrazný dôraz na subsidiaritu, komitológiu, e, spolurozhodovanie a tu tiež vrátanie rozpočtového procesu. Teší nás, že e, tieto témy e, napredujú a podporujeme ich. Chcel by som vašu pozornosť upriamiť na skutočnosť, že ani, jeden z týchto, ani jedno z týchto práv nemôžno zneužívať. Nemôže to byť výmoženosťou malej menšiny, aby tieto práva zneužívala na, s cieľom spomaliť e, zákonodárny proces. Počas e, ratifikovania Lisabonskej zmluvy sme boli svedkami toho, že e, jedna osoba, jediná osoba mala možnosť h, rozohrať hru proti systému, e, pričom bola e, e, v rámci pravidiel. Takže naša politická skupina túto správu podporuje a chceme obom spravodajcom pogratulovať ešte raz. Ďakujem. Ďakujeme. A, a teraz pán Ramon Hargui Atondo za skupinu socialistov a demokratov. Nech sa páči, máte slovo. E, ďakujem, pán predseda. Aj ja by som rád v mene európskych socialistov a demokratov povedal, že je pozoruhodné, že pán Martin a pán Korbet odovzdali túto výbornú správu. Chceli by sme im vysloviť našu vďaku aj v mene parlamentu. Je to veľmi dôležitý okamih. Má veľký politický význam. 1. decembra budeme mať novú zmluvu a tým pádom vstúpi do platnosti aj rokovací poriadok. Tým sa európsky politický systém posilní a parlament je takto pripravený novým nástrojom pre novú zmluvu. Existuje tu celý rad reforiem. Myslím si, že by som eh, mal eh, všetko zhrnúť a povedať teda, že táto správa, eh, ako aj pozmeň... Chcel by som povedať niečo k tejto správe a predovšetkým pozmeňujúcim návrhom. Na konferencii predsedov E, došlo k určitým zmetkom, ktoré pozmenujúce návrhy majú byť prijaté a ktoré nie. Keďže by mali zodpovedať Lisabonskej zmluve, chcel by som povedať následovné. Predseda parlamentu by mal určiť, či reformy týkajúce sa rokovacieho poriadku E, sú správne či nie. Preto súhlasím s tým, čo bolo povedané. Myslím si, že e, prispôsobenie rokovacieho pôriadku je veľmi dôležité, potrebujeme jednohlasnosť a preto by bolo veľmi dobré, keby sme pred hlasovaním vo štvrtku mohli ešte podať tieto e, pozmeňujúce návrhy, s ktorými by súhlasili všetci. Ďakujem pekne. Chcem vás poinformovať o dôležité veci po uh, hovorcoch za politické skupiny. Vám, po, vás poinformujem o, o technických riešeniach týkajúcich sa uh, hlasovania o tejto správe. Pokiaľ ide tiež o výsledok uh, zasadnutia konferencie predsedov uh, politických skupín k tejto veci. A teraz uh, dávam slovo pánu uh, Andrew Duffovi za skupinu ALDE. Vážený pán predseda, skupina ALDE e, veľmi e, ochotne akceptuje správu Corbett Martin, táto správa parlament e, vysiela e, na dôležitú cestu, v rámci ktorej môže zdieľať svoje právomoci na základe vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy. Je dôležité, že parlament sa pripravuje na to, že bude e, všeobecným e, parlamentom. To znamená, že budeme musieť začať efektívne a odborne konať naprieč politickým spektrom. Zopár rýchlych poznámok k našemu prístupu k národným parlamentom. Zmluva celkom e, e, správne navrhuje, e, aby sa zlepšila naša spolupráca, spolupráca medzi nami a národnými parlamentami Zmluva e, je však pomerne sporá, pokiaľ ide o pomenovanie presnej formy, ako by takáto spolupráca mala prebiehať. Mali by sme sa preto pripraviť na konzultovanie s národnými parlamentami. Konzultovanie o ich prístupe k zmluve. A to ešte predtým, než sa my sami pustíme do e, podrobných popisov z našeho pohľadu e, a v našich postupoch. Doterajšie e, pokusy pod záštitou Kosaku Eh, viedli k veľkej rozmanitosti eh, názorov medzi prístupmi jednotlivých národných parlamentov k téme subsidiarity. Myslím si, že je vhodné že si Európsky parlament váži takúto uh, rozmanitosť a že sa zdržíme e, formalizácie presných metód e, spolupráce a reakcie na fungovanie e, mechanizmu subsidiarity v súčasnej situácii. Nad rámec tohoto však skupina ALDE plne podporuje návrhy e, nám predložené. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za zelených pán Gerald Hefner. 1,5 minúty. Ja, herzlichen Dank. Ďakujem, pán predseda, milé kolegyne a kolegovia. Tento parlament je rýchly, robí si svoje domáce úlohy, je e, uznášania schopný, preto je, e, trvalo to 7 rokov, kým e, Lisabonská zmluva konečne môže vstúpiť do platnosti. U nás to trvá niekoľko týždňov, pretože parlament sa dlho pripravoval na to, E, kým e, bude schválený nový rokovací poriadok, to znamená po vstúpení zmluvy e, do platnosti môžeme začať pracovať s novým rokovacím poriadkom. Rokovací poriadok by mali byť schválené s veľkým konsenzom, konsenzom. Preto sme sa zaoberali predovšetkým len na tie zmeny, ktoré majú bezprostredne dočinenia so vstupom novej Lisabonskej zmluvy do platnosti na ostatné budeme mať ešte dostatok času v tejto inštitúcii, ale to, čo je najdôležitejšie, by sme mali urobiť bez držania. Dôležité sa mi zdá byť to, že v týchto pozmenujúcich návrhoch sú nové úpravy týkajúce sa e, zjednodušenia a čo sa týka pozmenujúcich návrhov e, k zlepšenej k vylepšenej spolupráci s národnými parlamentami, to plne podporujeme. V iných bodoch by sme chceli ísť dokonca ešte ďalej. Týka sa to predovšetkým e, nášho zastúpenia v Kosaku, ale myslím si, že o tom budeme môcť diskutovať ešte neskôr. Zatiaľ som veľmi rád e, tomu, že sme e, došli k takejto jednotnej dohode. Ďakujem. A... Ďakujem. Teraz na dve minúty Fox Ashley za ECR. Vážený pán predseda, ja chcem vyjadriť moje obavy, pretože sme nemohli diskutovať o návrhu Broka o implementácii štatútu poslancov. Ermal Brok navrhol že by bol transfer zodpovednosti z grémia, ktoré zasadá zatvorenými dvermi na parlament na úroveň parlamentu, ktorý má verejné zasadnutia. Ja si myslím, že naši voliči majú právo vedieť nie len to, e, koľko zarábame, ale aj podrobnosti o ďalších e, príspevkoch. A ja ľutujem, že vy, pán predseda, si myslíte niečo iné. Ale čo je ešte horšie, že zo strachu, že prídeme o hlasy alebo že nebudeme môcť vôbec hlasovať, tak jednoducho e, diskusia nie je možná. To nie je demokratické. A vo chvíli, kedy všetci hovoria o tom, že EÚ musí byť transparentnejšia a bližšie k, e, k svojim občanom, tak e, je to jednoducho pokrytecké. Ak EÚ má zvýšiť transparentnosť, tak potom potrebujeme konať. E, nie iba hovoriť. Nie je jednoducho priateľné e, s našimi voličmi zaobchádzať e, takýmto spôsobom. Jednoducho ich, im zahmlievať pravdu. A môžem vám Môžem vás ubezpečiť, že to takto neprejde a budete stáť pred e, hlasovaním skôr či neskôr. Ďakujem pekne, vážený kolega. Ja si myslím, že tu došlo k nedorozumeniu. O všetkom sa e, dalo diskutovať, e, nič nebolo znemožnené. Prvý príklad, jednominútové vystúpenia ale musíme eh, jednoducho rešpektovať naše pravidlá. Ale diskusie inak sú veľmi otvorené. Nech sa páči, máte opäť slovo. Pán predseda, môžete vysvetliť, prečo eh, hlasovanie o brokovom návrhu bolo možné na výbore, ale eh, nebolo to možné na pléne. Nuž, ak chcete o tom diskutovať, tak prosím bilaterálne po e, tomto bode, pretože by som nechcel narušiť náš program tu na pléne. Teraz e, Hans-Peter Martin, ďalší rečník na minútu a pol. Demokracia potrebuje revolúciu. To hovorím vždy a tentokrát to zdôrazňujem e, o mnoho intenzívnejšie pre vás, pán predseda. Čo tu robíte? Život pre ľudí, ktorí zastupujú európske ideály, ale zo zásadného e, presvedčenia nechcú prináležať žiadnej skupine, sťažujete e, týmto ľuďom život a tým pádom si dávate vlastnú bránku. Odkaz, odvolávam sa na článok 192 e, v akcii v rýchlej ktorý bol veľmi rýchlo presadený. Šlo predovšetkým o e, sankcie. V minulosti tu vždycky platil dodatok a e, analogicky to platí aj pre nezaradených. To momentálne nebolo takto interpretované. Ja som vám napísal list, ale vy ste mi odpovedali tým, že ste iba zopakovali tento paragraf. Prečítajte si prosím tento list ešte raz a pochopte, že momentálne je situácia taká, že e, parlament sa začína členiť e, na e, e, začína meniť na parlament dvoch tried. Takže je potrebné, aby sme mali možnosť aktívne sa podieľať aj v rámci tohoto prispôsobenia rokovacieho sa poriadku. Pán korbet takisto je tu dnes e, prítomní. To znamená, je to parlament dvoch tried. A proti tomu budeme musieť vystupovať. Ďakujem pekne. Ako dobre viete, my diskutujeme o tej otázke, o ktorej ste sa zmienili. Sme uprostred rozpravy, takže prosím, nevyvodzujte závery príliš rýchlo. Chceme vyriešiť túto otázku a viete, že nezaradení nepostavili žiadneho kandidáta nemáte kandidáta, ale vyriešime problém. Buďte si istí. Dámy a páni, chcem vysvetliť jeden dôležitý bod. E, konferencia predsedov politických skupín rozhodla, že nebudeme hlasovať v stredu, čo sa týka správy Martin. Tieto otázky, teda o, o, pokiaľ ide o otázky, ktoré nesúvisia s Lisabonskou zmluvou, pretože si e, zaslúžia hĺbšiu rozpravu. My chceme, aby sa hlasovalo v stredu a aby išlo iba o tie body, ktoré súvisia s Lisabonskou zmluvou. Tak rozhodla konferencia predsedov politických skupín. A musíme sa držať tohto rozhodnutia. Takže to bola informácia, ktorú som vám chcel poskytnúť. Teraz prejdeme k ďalším rečníkom. Pán Cassini. Spravodajca. E, pán predseda, ja rozumiem vášmu rozhodnutiu. My nechceme takýto postup e, mal by to byť významný krok vpred pre parlament. Takže zajtra rozdám tie návrhy, ktoré podľa vás nie sú uh, v súvislosti s Lisabonskou zmluvou a tie, ktoré sú, aby sme mali jasný hlasovací zoznam na stredu, aby jednoducho nedošlo k zmetku. Ďakujem pekne. Áno, takýto je môj úmysel ja to aj spravím, ale chcel by som sa stretnúť aj s Kasinim a ďalšími kolegami v snahe zostaviť takýto hlasovací zoznam a potom vám ho ukážem osobne. Zatiaľ sme nemali takúto možnosť, pretože ste neboli prítomní. Takže to je technická záležitosť. Teraz pán Mendes de Vigo. Pán predseda, ja sa sotožňujem s obavami spravodajcu na to, aby hlasovanie prebehlo hladko, pretože je to dôležité hlasovanie, tak potom by sme mali naozaj vopred vedieť, ktoré pozmenujúce, doplňujúce návrhy podľa vás nie sú, nie sú prípustné. Takže áno, súhlasím s vami, zajtra chceme ten zoznam. Áno, ak dovolíte, ja vám aj odpoviem. Parlamentné služby vypracujú takýto e, zoznam, teda vypracovali ho a pred dvoma hodinami mi ho predložili, takže je to úplne čerstvý zoznam. A vedzte, že vám ho okamžite aj poskytnem. A teraz Carlo Cassini, nech sa páči. <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, že budeme rešpektovať vaše rozhodnutie. Myslím si však, že e, pozmenujúci návrh, e, ktorý sa nahlási e, vopred, neznamená prispôsobenie rokovaciemu poriadku. Myslím si, že aj ústavný výbor, ústavný výbor má povolenie robiť zmeny, pokiaľ ide o prispôsobenie rokovacieho poriadku. Pokiaľ to navrhne niektorá politická skupina alebo jednotliví poslanci, tak je možné túto iniciatívu uplatniť na pozadí širokej e, reformy alebo prispôsobenia rokovacieho poriadku, myslím si, bola využitá príležitosť e, uskutočniť korektúry aj v iných oblastiach a tu považ- nepovažujem za e, nepriateľné, predovšetkým pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, E, je potrebné to zapracovať do rokovacieho poriadku v zmysle Lisabonskej zmluvy. Niektoré ustanovenia sa týkajú práve toho. Veľmi často sa odvolávame na duch Lisabonskej zmluvy na ducha Lisabonskej zmluvy. To znamená, že parlament bude posilnený aj voči rade, ale aj e, interne. Samozrejme, že vaše rozhodnutie rešpektujeme, pán predseda, ale napriek tomu si dovolím túto poznámku. E, Ďakujem. A teraz má slovo pán Tabajdi. Ďakujem, pán predseda. Táto e, rozpráva jasne odzrkadľuje tú situáciu, že v histórii Európskej únie i parlamentu sme svedkami reformného procesu takého veľkého významu, že nebudeme v stave E, vyriešiť ho jednou správou. Chcem poblahoželať pánu Martinovi a pánu Korbetovi za e, ich prácu, takisto účastníkom diskusie, ale je tu množstvo tém, ktoré ešte musia byť v budúcnosti právne vyjasnené. Jeden príklad. Teší ma, že e, vidím, že parlament jasne deklaroval podporu charty základných ľudských práv. Vieme však, že množstvo krajín žiadalo o výnimky, to znamená, že e, je tu množstvo obáv, e, e, napríklad zajtra diskutované jazykové práva a sú tu mnohé otázky, ktoré nie sú súčasťou aký komunitér. To všetko teda treba my podľa mňa jasne definovať, že totiž charta základných e, práv e, musí jasne stanovať, alebo my musíme jasne vidieť, ktoré práva budú Európskemu parlamentu dávať možnosť e, definovať svoje postoje, pretože zoberme si napríklad jazykové pravidla. Na Slovensku pán Orbán by v budúcnosti nemal mať možnosť hovoriť, že to nie je európskym problémom. Ďalšia rečníčka na minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Uh, hovorím k vám ako demokratka, ako človek, ktorý má demokratický mandát, mandát rovnaký ako všetci ostatní, ktorí tu do tohto parlamentu boli zvolení. Tiež som uh, človekom, ktorý pochádza E, z oblasti e, Spojeného kráľovstva, ktoré, ktorá veľmi trpela e, kvôli tým, ktorí tu chceli ničiť demokratickú politiku. A preto som prišla aj s väčšími očakávaniami vo vzťahu k tomu, ako parlament bude riešiť demokraciu. A napriek tomu počas svojho prvého mandátu demokraticky zvolená poslankyňa zistujem, že som nepripustená k sa stretnutiam koordinátorov, že nemôžem povedať nič na konferencii predsedov a že tieto témy, e, ktoré by mali byť otázkou e, diskusí a teší ma, že vôbec sa snažíte to vyriešiť. Ale chcela by som vás vyzvať, pán predseda, aby ste tieto e, otázky čo najskôr doriešili, pretože je dôležité, aby demokratický mandát tohoto parlamentu bol rešpektovaný. A tiež vás vyzývam, aby ste sa stretli so zástupcami nezaradených poslancov, ktorí tiež sú demokratmi a chcú e, predložiť svoje názory. Ďakujem. Mr. Elmar Brock. Ďakujem slovo má pán Elmar Brock. Pán predseda, milí kolegovia, Chcel by som kolegu Martinovi zablahoželať e, za e, veci, ktoré sme ktoré sú vedené v zmluve. Musím povedať, že Európsky parlament sa Lisabonskou zmluvou e, stáva plnohodnotným parlamentom, čo sa týka rovnoprávnosti. Preto je na čase, aby parlament skutočne dosiahol tento moment tak jednotliví poslanci, politické výbory, ako aj e, politické skupiny. Ja si e, myslím, že e, to bolo rozumné rozhodnutie na konferencii predsedov. Výbory parlamentu spolupracujú s národnými parlamentami, ale je tu príliš veľa byrokracie. Preto si myslím, e, že by sa to malo riešiť aj pokiaľ ide o e, posty podpredsedov. Pokiaľ výbor e, predkladá návrhy, ide o rozhodnutie v pléne. Či teda parlamentné služby o tom rozhodujú alebo nejaké iné miesta, pokiaľ e, návrhy sú zlé, tak samozrejme nemôžu očakávať e, súhlas väčšiny. Pravdepodobne sa mnohí obávajú, že musia robiť e, rozhodnutia v súvislosti s nejakými návrhmi, ktoré nie sú dobré. si totižto tieto návrhy neviem vysvetliť, ktoré obmedzujú práva jednotlivých poslancov. Kolík. Roberto Gualtieri. Ma Roberto Galtieri a to na 1,5 minúty. Con l'approvazione del rapporto Martin il Parlamento europeo adempie a un compito ineludibile. Ďakujem, pán predseda. Schválením správy pána Martina Európsky parlament si splnil úplne potrebnú úlohu, vzhľadom na to, že čo skoro nám do platnosti vstúpi Lisabonská zmluva. Text je veľmi jasný a správny a správnym spôsobom obohacuje náš rokovací poriadok o niekoľko nových e, prvkov, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. Silnejšia úloha EP, legislatívny proces, rozpočtový proces a, a úloha parlamentu v nich a tak ďalej. Chcel by som ešte e, e, pripomenúť procedúru prieskumu parlamentných zmluv, kde parlament bude mať úlohu predkladateľa návrhu a potom tu tiež máme úlohy národných parlamentov tejto oblasti Európsky parlament bude mať teraz osobitné právomoci, osobitné vzťahy s týmito parlamentami a tým pádom bude mať aj osobitnú podporu občanov Európskej únie. Nebude to len byrokratická inštitúcia. Sú tu určité pozmeňujúce návrhy, ktoré sa nepriamo týkajú účelu tejto správy. Tie môžeme odložiť, pretože budeme mať neskôr možnosť tieto otázky prebrať dôkladnejšie. A to vtedy, keď sa bude hovoriť o dôkladnejšej revízii našeho rokovacieho programu. Napriek tomu sú tu veci, ktoré bude e, e, možné vyškrtnúť. Otázky, ktoré by sa dali pridať. Mám na mysli osobitne pozmeňujúci návrh zdôrazňujúci otázku pozorovateľov a toho, že je potrebné do úvahy brať to, aby títo pozorovateľia boli osobami, ktoré boli kandidátmi na kandidátkach do EP a neboli zvolení. Ďakujem. Ďalším je pán Paolo Rangel. Ďakujem pekne, pán predseda. Úvodom chcem zablahoželať pánovi Martinovi a pánovi Korbetovi, dvom spravodajcom a ako člen ľudovej strany sa chcem vyjadriť k pozmenujúcim návrhom. Teda chcem vypichnúť aspoň hlavné body. Týka sa to národných parlamentov. Demokracia v, parlam- v Európe vyplýva aj zo vzťahu s národnými parlamentami. A tento návrh vlastne vytvorí dvojitú e, demokratickú legitimitu. Posilní sa demokracia, ktorá vyplýva z vlastných mechanizmov Európskeho parlamentu, kontrolná úloha, legislatívna úloha a po druhé, e, bude to výsledok demokratickej spolupráce s národnými parlamentami e, vďaka viacerým nástrojom. Takže plne súhlasím s predloženými návrhmi ale nesúhlasím s tým kolegom, ktorý povedal, že úvod e, teda zavedenie mechanizmov na vzťah s národnými parlamentami sme mali nechať na neskôr. To nie je správny postup. A čo sa týka navrhy Sayer a Brok v prípade Kozaku, tu súhlasím. A taktiež e, súhlasím s tým, čo povedal pán Brok a ostatní o e, prevahe vlastných e, interných služieb e, Európskeho parlamentu. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Je tu skutočná zmena v povohe tejto inštitúcie. Týka sa to našej politickej činnosti a schopnosti mať za veľmi krátku dobu legislatívne nástroje, ktoré nám umožnia využiť tie obrovské príležitosti, ktoré zo sebou prináša Lisabonská zmluva. A e, to vlastne bude mať aj na, vplyv aj na budúce fungovanie EÚ. Paradoxné je, že ide o rozšírenie federálneho ale aj subsidiárneho rozmeru EÚ. Je to rozhodujúce pre našu budúcnosť. Ale zatiaľ sme dostatočne nezohľadnili e, obavy európskych občanov a jednotlivcov v tomto procese. Chcem to vysvetliť. Európa je veľmi dôležitá pre životy našich občanov, ale E, občania a rodiny netvoria jadro našej politiky, skôr naopak subsidiarita bola využená na posilnenie úloh inštitúcií. Preto e, subsidiarita, tak ako je to zakotvené v charte základných práv, je rozhodujúcejšia ako kedykoľvek predtým. Monitorovací systém na e, skutočné hodnotenie našich legislatívnych návrhov hlavne čo sa týka rešpektovania princípu subsidiarity. To je skutočné východisko, ak máme mať inštitúcie, ktoré budú zaručovať práva našich občanov a nebudú im šéfovať. Teraz ďalší rečník, pán Devigo. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa vrátil e, k prípustnosti pozmenujúcich návrhov v zmysle e, článku 153 ste vy tá osoba, ktorá o tom rozhoduje. Myslím si, že to nemôžeme jednoducho prenekať službám, e, ktoré majú dočinenia s Lisabonskou zmluvou alebo nie. Myslím si, že táto inštitúcia je dostatočne suverénna na to, aby o tom rozhodovala sama. Pán predseda, chcel by som vás poprosiť o to, aby tieto kompetencie, ktoré v zmysle rokovacieho poriadku máte, aby ste ich skutočne aj využili a sami o tom rozhodli. Ďakujem. E, ďakujem bardzo. Ďakujem. A teraz poprosím ešte raz pravodajcu, aby sa ujal slova pán Martin. Ďakujem a ďakujem všetkým účastníkom diskusie. Chcem nadviazať na slova pána Daviga. Pán Cassini bol veľmi uvážlivý k týchto otázkach pozmeňujúce návrhy, ktoré vôbec nesúvisia s Lisabonskou zmluvou, sú tu. E, je to celkom zjavné. Niektoré e, prešli týmto parlamentom, ale my sme mať snáď e, oddelenú diskusiu k týmto otázkam, kým sa pristúpi k hlasovaniu. Jednu vec však chcem zdôrazniť. Nikto poslancom nezabráni, aby predkladali také problémy, a ako povedal e, predrečník, kde predsedníctvo stráca niektoré právomoci, nikto tomu nezabráni v budúcich diskusiách v tomto parlamente. Ďalšie pozmeňujúce návrhy úloha národných parlamentov, tie nevyhnutne by nemuseli súvisieť s Lisabonskou zmluvou, ale máte pravdu, súvisia s duchom implementácie Lisabonskej zmluvy, pretože e, na základe Lisabonskej zmluvy sa tu mnohé mení, takže prosím, buďme uvažliví, rozlišujme medzi tým, ktoré sa e, týkajú fungovania našich orgánov a tie, ktoré nie priamo súvisia s Lisabonom a nemalo by sa o nich hlasovať tento týždeň. Ďakujem. E, dziękuję panu za wypowiedź, kolego. E, proszę państwa, na tym zakończymy. Dziękuję za vaše slova, dámy a páni. Tu ukončíme našu rozpravu a takisto končíme e, dnešný, e, dnešnú čas e, plenárneho zasadnutia. Chcem vám pripomenúť, že hlasovanie o správe pána Martina sa odohrá v stredu. Naše ďalšie zasadnutie, naše zasadnutie pokračuje zajtra od 9. ráno a potom od 15. popoludní. V materiáloch z pléna máte eh, program rokovania. Ďakujem.